Veľmi dobre. Týmto sme skončili hlasovanie a prejdeme na vysvetlenia hlasovaní. Počkáme chvíľku, tak aby tí, ktorí chcú odísť, mohli opustiť túto zasadaciu miestnosť. Andiamo, direi di andare. Direi di andare. Sì. Allora, mentre i colleghi non interessati escono dall'aula, cominciamo. Takže, pokiaľ kolegovia, ktorí nemajú záujem, ďalej zotrvať v miestnosti, kým odídu, tak by sme začali vlastne s vysvetľovaním hlasovania. Takže námietka podľa článku 106 obnovenie schválenia aktívnej látky glyfosát. Pardon. Áno, glyfosát. Pani Roza Damato, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Toto, tento návrh vlastne poukazuje na obozretné princípy a je v záujme ochrany verejného záujmu a preto by sme mali e, veľmi pozornosť zverejneniu štúdií Monsanto a celkovo je tam negatívny postoj ohľadne kancerogennosti glyfosatu a zatiaľ sa nám dostáva len ten e, základný, nám to základné vysvetlenie, ale a, e, e, tu komisia má, svoje zodpovedno, má svoju zodpovednosť a musí konať. Máme tu návrh uznesenia, ktorý, ktoré je úplne absurdné. Nemôžeme e, umožniť obnovenie licencie na glyfosát na ďalších 7 rokov. Je to úplne absurdné hlasovať za takúto vec, veď je to proti zdraviu obyvateľstva. Poprosím kolegov, ktorí odchádzajú zo sály, aby preukázali úctu kolegom, ktorí zotrvajú a odchádzali menej hlučne. Pani, pán kolega Desmerka, ďalej teda pani López Bermecho má slovo. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. No ide o to, aby sme si nemýlili túto e, debatu e, z, ohľadne glyfosatu ako e, s tými, ktorí kritizujú niektoré aspekty zamerané na pokrok. Ide o súvislosti, ktoré sa týkajú aj výskumu rakoviny a glifo, glif, glifosát je v tomto klasifikovaný ako karcinogénny. Komisia proste nemôže poskytnúť automaticky to povolenie, alebo obnoviť povolenie a schválenie tohto produktu pre použitie v polnohospodárstve. Je to veľké riziko z hľadiska zdravotného. A niektoré členské štáty e, e, majú veľmi jednoznačný postoj k tomuto a my môžeme povedať, že by sa dal nahradiť glyfosát aj menej kontaminujúcimi látkami. Nejde o to, aby sa tu banalizovali niektoré aspekty, ktoré sú skutočne nebezpečné. Ďakujem. Ďalej. Pani Vicky Ford. Východ Anglicka je oblasťou, kde sa vyprodukuje najviac eh, mm, potravín a glyfosát je jediným produktom, ktorý je k dispozícii proti niektorým nebezpečným druhom buriny. Má svoju kvalitu a preto je dôležité, aby sme zabezpečili patričnú úrodu pšenice, raže a jačmenia. Potrebujeme, aby farmári produkovali potraviny pre populáciu, ktorej počty rastú a preto je to vec základného významu. A vedci e, poukázali svojimi výskumami, že tento produkt nie je karcinogénny pre, pre ľudí. A vidím ale, že sú tu aj kolegovia europoslanci, ktorí e, chcú tento produkt zakázať nechajte, aby aj farmári, aj vedci pokračovali vo svojej práci. Ďakujem. Ďalej. Pani Dornáno. Ďakujem, pán predseda. Súbežne s touto námietkou som aj ja navrhla v mene ENF obnovenie, spochybnenie povolenia, ďalšieho povolenia glyfozátu. Zatiaľ, čo iné skupiny radšej predložili spoločný text, ale dnes sme videli veľké rozdiely medzi jednotlivými politickými skupinami. Ja teda trvám na tom, že komisia prekročila svoje právomoci tým, že navrhla obnovenie povolenia glyfozátu a to z viacerých dôvodov. Vedecké prieskumy o rakovine e, nás varujú pred pravdepodobne karcinogénnym výrobkom, ktorý je všade prítomný a e, tým by sme sa mali e, riadiť, ale aj komisia. A taktiež nie je priateľné odsunúť na neskôr zoznam ďalších látok, ktoré prispievajú k toxicite tejto látky. A práve to je veľkým dôvodom na znepokojenie. Ale kvôli dnešnému hlasovaniu e, sa to celé vlastne e, ako keby rozriedilo. Torres Martínez, per un minuto, prego. Pani Torres Martínez, minúta. Hlasovali sme proti vzhľadom na to, že tie pozmeňujúce návrhy sa vlastne neodrážajú to, o čom sme hovorili na výbore. Takže sme proti tomu, aby sa na 7 rokov opäť predlžila licencia na tento produkt. Je to e, skôr e, prístup obozretný a chcem e, zdôrazniť aj postoj VHO, kde sa hovorí, že tento produkt glyfosfát je e, pravdepodobne e, karcinogenný. Je môžeme vlastne e, konať tak, aby to bolo v rozpore e, so stanoviskami VHO. Keď sa má toto, tento produkt použiť e, na našich poliach, a mohol by znamenať e, veľké nebezpečenstvo a nemôžeme takto ohrozovať zdravie našich obyvateľov. Ďakujem. Pán... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúce. Domnívam sa, že keď človek ide do politiky, potom musí e, rešpektovať tento postup bez e, výnimiek a dokonca myslím si, že sú tu vedecké hodnotenie e, ochranných látok a to urobili viaceré agentúry nemeckých a myslím si, že naše dnešné rozhodnutie v Európskom parlamente E, e, odzrkadľuje e, vedecké poznatky. Povolili sme ďalšie vedecké výskumy počas nasledujúcich 7 rokov. Budeme sa snažiť o primerané definície. Po tretie, budeme presnejšie kontrolovať vedľajšie látky Domnievam sa, že to bol dobrý kompromis a primerané rozhodnutie vzhľadom na odborné vedecky podložené analýzy. Ďakujem pekne. Ries, per un minuto, a lei la parola. Prego. Merci, monsieur le président. Je... Pani Ries, ďakujem. Ja budem skôr optimistka. Dnes po obede ide o ochranu zdravia Európanov tým, že sme zamietli obnovenie povolenia glyfozátu na ďalších 15 rokov. Eh, parlament ukázal, že je na strane občanov a inovácií a eh, menej intenzívneho polnohospodárstva. Je to úlohou nás, politikov, rozhodovať, hlavne keď veda nie je jednoznačná a experti eh, sami sa nevedia zhodnúť, aj keď parlament E, nemá rozhodujúcu právomoc, ale predsa len sme sa e, postavili komisie, pretože išlo akýsi biankošek na 15 rokov. Ten návrh zachádzal priďaleko tak či tak a my sme vysleli jasný signál. Komisia sa musí e, opäť pustiť do práce a navrhnúť nový dokument členským krajinom, ktoré potom budú rozhodovať. Slovo pán Pospišil minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja som tiež hlasoval proti tomuto návrhu komisie predložiť aplikáciu tejto látky e, glyfosátu na ďalších 15 let. Myslím, že keď sú tu jasné vedecké dôkazy, ktoré vytvárajú pochybnosti o tom, že táto látka je priateľná pre zdravie, tak zodpovední politici nemôžu len tak predlžiť používanie týchto, tejto látky o ďalších 15 rokov. Nakoniec a Medzinárodná agentúra eh, pre výskum raku v, eh, v marci minulého roku veľmi jasne vyjadrila, že glyfosaty majú patriť a patria do kategórie pravdepodobných karcinogénov pre človeka. A preto 15-ročné predlženie je hazardom so zdravím našich občanov. Preto si myslím, že je dobré, že v komisii táto lehota nepres, neprešla a že parlament vyslovil takto svoje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem. Nikola Kaputo, minúta. Keď e, prišli obavy ohľadne karcinogénneho charakteru tejto látky, tak si myslím, že komisia by práve nemala poskytovať takéto licencie na daný produkt. A preto je veľmi správne, že sa tu vznesla námietka e, v parlamente. Glyfosát je klasifikovaný ako pravdepodobne e, karcinogénna látka, takto to zaklasifikovala Svetová zdravotná organizácia. A nedávno ale bol vyjadrený aj názor, že niektoré zmesie glyfosatu s niektorými ďalšími látkami môžu predstavovať značné zdravotné riziko. E, Francúzsko sa rozhodlo, že e, sa glyfosat v kombinácii s herbicídmi zakáže. Aj napriek tomu je zrejme zámerom komisie predlžiť tú licenciu a je to absurdné, keď sa takto ohrozuje zdravie občanov. Navrhujeme aj to, aby sa e, pristúpilo k nezávislému hodnoteniu glyfozatu aj z hľadiska jeho karcinogénneho charakteru a z hľadiska dopadu na ľudské zdravie. Ďalej, Evi Mali sme možnosť vyjadriť eh, politické stanovisko voči obnoveniu licencie pre glyfosat a naozaj sa hovorí o tom, že je pravdepodobne karcinogénna táto látka. Vieme, že komisia ako výkonný orgán môže prijať určité opatrenia a rozhodnutia aj autonómne, ale je práve na tomto parlamente, aby sa vyjadrilo hnutie 5 hviezdičiek e, je hnutím, ktoré veľmi jasne e, vyjadrilo svojim hlasom protichodné stanovisko. Um, takže sme proti tomu, aby sa predlžila licencia o ďalších 7 rokov. Ďalej, Sean Kelly. Ďakujem za slovo. Myslím, že sme dospeli k jednoduchému kompromisu, že by sme teraz e, zakázali tento produkt, ale e, keď sa povie, že je pravdepodobne karcinogénny tento produkt a preto sme obmedzili ho licenciu na 7 rokov. Ale spomínali sa aj niektoré ďalšie aspekty, ktoré sa týkajúce karcinogénity a keď máme priestor na to, aby sme preskúmali ten produkt, tak e, môžeme zistiť, čo je bezpečné pre e, ľudský organizmus. A myslím, že celkovo toto rozhodnutie z našej strany je správne. Ide o to, aby farmári mohli pokračovať vo svojej práci, pretože ináč vlastne by sme nemali k dispozícii dostatok potravín, nemohli by pestovať a samozrejme je dôležité, aby sme vedeli presne, čo sa deje. A je potrebné zabezpečiť, aby potraviny boli bezpečné tiež. Ďakujem. Amikis Andrejs, nech sa páči, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Jeden z hlavných problémov e, je v tom, že glyfosát nie je selektívny. Proste ničí nielen burinu, ale aj huby, riasy a mnohé ďalšie živé organizmy a to je zlé z hľadiska biodiverzity. Súhlasím, že projekt komisie neposkytuje e, dostatočnú ochranu ľudského zdravia a podporujem tiež potrebu vypracovania rýchlej alebo rýchleho vypracovania štúdie o karcinogénom charaktere glyfosatu a jeho vplyvu na endokrinný systém. Takže preto hlasujeme proti glyfosatu a tiež žiadam komisiu, aby zverejnila údaje, ktoré slúžili ako základ na obnovenie licencie. Ďakujem. Ďakujem. Mark Tarabela, nech sa páči, minúta. My sme mali hlasovať proti, e, o námietke parlamentu voči tomu, čo chcela komisia spraví, obnoviť povolenie na 15 rokov pre glyfozát. Bolo to nezodpovedné, my sme dobre e, rozhodli a pozrieme sa na pozitívnu stránku nášho odkazu, teda, že sa nedá len tak bez analýzy na 15 rokov obnoviť povolenie pre nebezpečnú látku a zakázať aj prídavné látky, ktoré zvyšujú jeho toxicitu. Ja lutujem e, návrh 11 e, z pera EPP, kde sa hovorí o, e, o obnovení na 7 rokov. To ako keby sme išli cez rieku a zastavili sa v polovici. To nedáva zmysel a kriví to e, silu nášho odkazu. A preto v konečnom dôsledku belgickí socialisti sa zdržali hlasovania čím sme počiarkli jeho relevantnosť a e, lutujeme samozrejme e, to, že prešlo to obnovenie povolenia na 7 rokov. Ďakujem, slova pán Polčak. Minúta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Priznám sa, že v tejto veci sa môj názor vyvíjal. Ešte od čas, keď sa táto námietka prijednávala na minulom e, pléne a kritizoval som komisiu za určitú laxnosť práve vo vzťahu k tomu, ako rešpektuje vedecké poznatky. Ale vysvetlili mi aj predstavitelia polnospodárov, že glyfosát pravdepodobne je rakovinotvornou látkou, ale pravdepodobné je podobný, podobný rakovinotvornou ako aj vyfúkové plyny z automobilov. Takže som sa nakoniec e, pripojil ku návrhu kompromisu, ktorý bol predložený v tomto parlamente a návrh, ktorý bol schválený a um, je to aj vo svetle názorov, ktoré som prezentoval minule a vo vzťahu k novým poznatkom, ktoré prezentovali polnohospodári je dôležité venovať pozornosť výskumu nielen tejto látky, ale aj jej derivátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý predseda. Toto bolo posledné vyjadrenie sa k tejto téme. A teraz pristúpime ku správe Kalviete. Pani Morvaj, minúta. Ďakujem za slovo, vážení občania EÚ. Pozorne sledujte, čo sa dajú, čo sa deje v Bruseli. Zdá sa, že sa tu vlastne začalo celkom agresívne postupovať aj vo vzťahu k tomu, čo e, sa hovorí celkom otvorene v tom, tejto správe. Hlavne boli 22-23, keď sa hovorí o posilnení e, e, globálneho riadenia a správy ako cieľa. A ešte neviem, čo sa mi podarí do tej minuty vtesnať, ale treba posilniť e, voľné podnikanie, investície v rámci globálneho prístupu. Na to sa samozrejme týka malých a stredných podnikov. A ďalej je tu dôležitý aspekt e, stabilizácie svetových financií a potom ešte zaujímavé veci. Aspekt zabezpečenia alebo dodá, zabezpečenie dodávok energii, energii tam má byť Európska únia tým hlavným e, vyjednávačom z hľadiska dohod. okrem toho treba zabezpečiť aj vojenské aspekty a nezávislú e, ochranu a obranu. Takže veľmi pozor, pozorne k tomu pristupovať. Slová pán Jar, minúta. Ďakujem pekne. Boli tam hlavné štyri body. Poprvé, ochrana európskych štátov je dôležité, aby bola zvýšená obrany schopnosť Európy, to je správne. Po druhé, ide o stabilizáciu bezprostredného susedstva, aj to je správne. A po tretie, išlo o to, aby EÚ sa snažila viac stanovovať pravidlá, teda nielen pozorovať, ale mali by sme ich aj aktívne ovplyvňovať a po štvrt dôležité a to je podľa mňa e, obzvlášť zaujímavé. Išlo o to, aby bola e, zavedená e, revizná doložka, aby sme každých 5 rokov spolu s národnými parlamentmi a občanmi diskutovali o tom, ako v tejto oblasti chceme ďalej pracovať. Takže celkovo dobrá správa, s ktorou sa dalo len súhlasiť. Slovo má pán Pospišil, minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Nakoniec som hlasoval za túto správu. Niektoré tézy, ktoré sa dotýkajú obrany schopnosti jednotlivých členských štátov EÚ, pokladám za veľmi správne. Napríklad našim kľúčovým partnerom do budúcna musí byť, musia byť Spojené štáty americké a kľúčovou organizáciou z hľadiska bezpečnosti Európy je NATO a za dôležitú potrebu, považujem aj tú časť, kde vyzývame členské štáty, aby zvýšili výdavky na obranu a to do výšky 2 svojho hrubého domáceho produktu. Myslím, že je to veľmi správne a nie je možné, aby sme tu v Európe mali pocit, že sa nás obrana netýka a že peniaze v štátnych rozpočtoch môžeme využívať na rôzne veci a nie na obrany schopnosť. Na druhej strane nám určit pochybnosti o spoločnej obrannej únie. Nesúhlasím s modelom, ktorý by bol konkurenciom voči NATO. Som za spoluprácu s NATO a nie za vytváranie nejakej paralelnej obrany štruktúry. Ďakujeme slovo pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mám zmiešané pocity ohľadne tohto bodu. Je jasné na jednej strane, že v rámci EÚ celé desaťročia Európska únia bola významným hráčom a hovoríme aj o vojenských aspektoch, aj o delení medzi povinnosť, delení povinnosti medzi NATO a EÚ a o potenciále členských štátov, ktorý sa nevyužíva náležite. Samozrejme, toto je taká zmiešaná záležitosť, musíme vynaložiť 2% HDP na vojenské potreby a vojenské aspekty a posilňujeme po vzťahy s Amerikou práve preto, že očakávame určité hrozby z východu a sú to zmiešané pocity skutočne a preto som hlasoval proti tejto správe, pretože si myslím, že nie je dobre vypracovaná. Go minuto. Ďakujem pekne, pán Polčák. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som podporil túto e, správu svojim hlasovaním z viacerých dôvodov. Poprvé si myslím, že táto správa dobre rozvíja koncepciu širšieho európskeho susedstva, čo by malo byť e, istou odpovedou na to, že do únie pravdepodobne nemôžu byť prijaté všetky členské štáty európskeho kontinentu, ale treba rozvíjať systém širšieho susedstva s tými regiónmi, ktoré z viacerých dôvodov sa nemôžu stať členmi únie. Myslím si, že správa to správne spracúva. Rovnako podporujem vytvorenie alebo prehlbovanie obrannej stratégie a bezpečnostnej politiky, vrátanie vytvárania vlastných bezpečnostných a obranných zborov. Som presvedčený, že napriek tomu, že existuje dohoda Berlin 1 a 2, ktorá umožňuje Európskej únii za určitých okolností využívať bezpečnostné zložky NATO. Do budúcnosti táto otázka nebude udržiteľná bez toho, aby Únia aspoň čiastočne nevytvorila svoje vlastné bezpečnostné e, zbory a preto som správu podporil. Ďakujem pekne. A teraz pani James, jedna minúta. Dnes E, e, neistotou ohľadom e, zámerov Európskej únie vytvoriť, sformulovať a kontrolovať jednotnú vojenskú obrannú kompatibilitu sa rozptýlila. Moje jediná jediné prekvapenie, že toto rozhodnutie sa urobilo tesne pred dátumom Brexitu. Vzhľadom na to, že táto téma je veľmi sporná v Spojenom kráľovstve, ja som sa rozhodla hlasovať proti akýmkoľvek zámerom alebo ambíciám Európskej únie v oblasti obrany, vojenskej e, schopnosti a stratégie. Pevne som presvedčená, že obranné a akékoľvek e, obr- e, vojenské rozhodnutie sú v kompetencie e, zvrchovných štátov a vlád. Nie podporujem e, zásahy alebo snahy Európskej únie kontrolovať tieto oblasti. A pani Makovej požiadala slovo, nech sa páči. Ďakujem. V roku 2013 Európska rada e, stanovila jasne e, definované úlohy pre komisiu. Predovšetkým e, globálny systém obstarovania v oblasti bezpečnosti, po druhé kontrola priemyselných kapacít, ktoré súvisia s obranou a po tretie monitorovanie obstarovania v oblasti obrany a bezpečnosti. Komisia však nenaplnila e, tieto úlohy a to znamenalo straty e, ľudských životov. Európska armáda sa, mala, sa musí stať realitou a to čím skôr. Je životne dôležité, aby sme skonsolidovali partnerstvo medzi Úniou a NATO, aby sme e, odstavnili bezpečnostný deficit v našom susedstve. Pokiaľ by sme e, zaistili takúto solidaritu, mali držať pohromade a spoločne e, chrániť životy, slobody a bezpečnosť európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tým sme ukončili vysvetlenie hlasovania vo, vo vzťahu k správe e, Kalniete. A teraz ďalšia správa pani Ždanoka. Ďakujem, pán predsedajúci. Rade by som vysvetliť, e, prečo som sa zdržala e, pri hlasovaní o tomto znesení. Nemohla som hlasovať proti, pretože súhlasím s hlavnými myšlienkami správy v tom zmysli, že Európska únia potrebuje mať e, sústavný prístup k regionu Strednej Ázie, aby sme sa vyhli duplicite alebo tomu, aby budeme, že budeme vysielať nejednoznačné signály, ale zároveň nemohla som hlasovať ani za a to z toho dôvodu, že e, táto správa je e, koherentná e, z hľadiska nesprávnej západnej tradície poučať celý svet, ako by mal žiť. To je niečo, čo nie zohľadne špecifika jednotlivých národových kultúr a nie respektujú našich partnerov. Ako podpredsednička výboru pre partnerstvo a spoluprácu zo Strednej Ázie bolo by som rada, keby sme opustili túto tradíciu, aby sme e, e, boli vzájomne, e, aby sme vzájomne rešpektovali svoje kultúrne zvláštnosti. Pán Pospešil, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Podporil som túto správu. Myslím si, že táto správa, a to je dobré, obsahuje aspekty, ktoré sa týkajú rešpektovania ľudských práv v regióne Strednej Ázie. Na strane jednej je to perspektívny pre nás región, s ktorým by sme mali spolupracovať a mali by sme spolupracovať a je na druhej strane správne, že nezohľadňujeme len hospodárske hľadiska spolupráce, ale že jasne hovoríme, že popri nich existujú aj ďalšie aspekty ako ľudské práva. Tá rozpráva, ktorá sa rozbehla na pôde parlamentu a v členských štátoch, napríklad aj v Českej republike, E, sa rozbehla potom, ako e, nás navštívil čínsky prezident. Debata o tom, či je dôležitá iba ekonomika, alebo aj iné nemateriálne aspekty. Domnievam sa, že tie druhé sú nemenej dôležité ako ekonomické. Preto sme podporili túto správu. Mali by sme spolupracovať s týmito krajinami, ale upozorňovať na ich problémy. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Mamikins, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Stredná Ázia, no, to je region, ktorý je relatívne blízky Európe, porovnaní hlavne s Južnou Amerikou. Ale za posledné 10 ročia sme sa ako EÚ tomuto regiónu veľmi nevenovali. Lotyšské predsedníctvo, lotyšský náhľad na politiku spôsobil e, to, že sme sa trošku viac e, začali orientovať na e, tento región Peking, Moskva. To boli hlavné zdroje vplyvu v tomto regióne a teraz sa snažíme pôsobiť aj my. Áno, oni majú e, svoje e, vlastné princípy spravovania spoločnosti, e, taktiež spravovania firiem. Súvisí to možno aj s tým, že bol časťou ZSSR, takže ešte veľa toho máme robiť. Návrh uznesenia vírus Zika pán poslanec Škripek, minúta, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo

Ďakujem pekne, pani Morvai, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, že som hlasovala za. Veď inak sa ani nedalo. Ale sú tu určité ponaučenia, ktoré z toho pre mňa vyplývajú. Máme určité obavy, máme určité pochybnosti naozaj e, sa s tým spája tento text. Napríklad pokiaľ ide o záujmy nadnárodných farmaceutických koncernov, za čím sa skrývajú takéto záujmy, alebo či médiá náhodou nemanipulujú fakty. A potom ten kult interrupcií ako sa to zo západu e, teraz natlača aj rozvojovým krajinám. Takže tie pochybnosti sú naozaj na mieste. Dôležitá je prevencia a nie interrupcie. Takže na jednej strane sú tie záujmy veľkých filiem, na druhej strane sú ľudia, ktorí nevidia tie súvislosti medzi tými rôznymi klamstvami. Ďakujem, pán Pospíšil. Ďakujem, pán predseda. Vystupujem z dôvodu, pretože hlasovanie v tejto veci nebolo menovité a ja chcem, aby bolo zaznamenané moje hlasovanie takto verejne. Podporil som správu, ktorú pod, považujem za dôležitú. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Európy sa problém vírusu Zika netýka, čo je však pohľad veľmi krátkozraký a zlý, nesprávny. Európska únia ako medzinárodne významný hráč e, sa nemôže zriekať svojej medzinárodnej zodpovednosti a je dobré, že sme touto správou uvoľnili na ďalší výskum aspoň 10 miliónov eur. Či je táto čiastka dostatočná alebo nie, to neviem posúdiť. Každopádne, keď sa ukáže, že nebude dostatočná, tak potom je nutné čiastku navýšiť a urobiť všetko preto, aby sa podarilo zistiť, bližšie informácie o malformáciách, deformáciách mozgu a ako súvisia s touto chorobou, s týmto vírom a vírusom a hlavne tú prevenciou. Ďakujem pekne. Manikins, pán kolega Manikins. Ďakujem pekne. Samozrejme, evolúcia nie je vec, ktorá je výlučná len pre ľudí aj vírusy e, sa menia, rozvíjajú, mutujú celý čas a stávajú sa nebezpečnejšími. E, to je ilustrované dobre aj na príklade vírusu Zika. A vidíme tu ten hrozný vplyv, ktorý má takýto vírus na embriá. Má to samozrejme ale negatívne dôsledky na dospelých. 28 krajín e, bolo priamo dotknutých týmto vírusom či je to v Ázii alebo teda aj v Afrike. A vírus sa šíri ďalej. Keď zohľadníme všetky tieto skutočnosti, tak e, aj ja som podporil e, všetky tie snahy komisie, pokiaľ ide o uvoľnenie čiastky 10 miliónov eur na výskum. A ja som požiadal všetky zainteresované strany, aby sa zúčastnili tejto, týchto krokov. A teraz uznesenie ohľadom situácie v Polsku. Kolega Marušík, dve minúty. E, Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pán predseda, e, vážené kolegyne, kolegovia, e, hlasovali sme tu pred chvíľou o uznesení vo veci zhodnotenia situácie v Polsku a vo veci právneho štátu v Polsku. Osobitosťou tohoto hlasovania je v skutočnosti, že toto uznesenie nič nehovorí a nič nenavrhuje k téme právneho štátu v Polsku, ale zároveň hovorí veľmi veľa o e, e, právnom stave v Európskom parlamente a v Európskej únie, pretože e, zmluva o EÚ nepriznáva inštitúciám únie právo na kontrolu a um, presadzovanie takýchto uh, prvkov um, právneho štátu. To sú uh, výsostné pôsobnosti členských štátov a uh, zároveň Európska únia tu ukazuje, že sa nesnaží o právo, ale nerešpektuje ani práva, ktoré si sama udelila. Nás to kompromituje a zosmiešňuje ako inštitúciu a ja som samozrejme polský vlastnec a snažím sa braniť polský záujem, ale v tejto chvíle len bránim zásady a tu vystupujem nie ako polský vlastnec, ale ako človek z politickej pravice a človek, ktorému nie je ľahostaj e, na e, vec e, právnosti a právnosť postupovania spočíva v tom, že nielen, že vyžadujeme od iných, aby naplňali e, pre nich záväzné e, zákonné právo, ale aby sme tiež poznali a e, plnili vlastné zákony. Ak uznám za potrebné, tak ho môžeme zmeniť, ale my musíme si ctiť právo, aby sme mohli dostatných vymáhať tiež dodržanie práva. Preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu a nie z dôvodu jeho obsahu, ale z dôvodu toho, že bol s javným porušením práva zo strany EÚ a nadbytočným e, využívaním. Pán Zahradil, minúta. Závažnou chybu. Pán predseda, nie je pochyb o tom, že parlament robil závažnú chybu tým, že odhlasoval toto uznesenie a týmto podkopal alebo potrhol stoličku Európskej únii nielen v Polsku, ale v iných členských krajinách. Ja si spomínam, že je to tretí prípad, kedy srbský parlament otvorene e, vmiešava do vnútorných záležitostí nejakej členskej krajiny. Kedy si to bolo Rakúsko, potom Maďarsko, teraz máme Polsko. A vždy za tým boli politické dôvody, e, za každým išlo o kroky zamierené proti reprezentácii krajiny, také, ktorá mm, vlastne nezdielala väčšinov väčšinovú pozíciu e, v parlamente, teda ide o líniu socialistov a ľudovcov. Čiže to je také varovanie novej polskej vláde. Ja si myslím, že toto je nepriateľné. Je to chyba ako predseda alianských konzervatívcov, ktorý, ktoré členom je aj Polská strana práva spravodlivosť. E, takto sa naozaj ohradzujem proti takémuto postupu. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Morvaj na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, no, v takejto prázdnej sále sa príjmajú rozhodnutia tí, ktorí nás vidia cez vysielanie, vidia, že je tu 80, možno 13 osôb, ale naozaj tu padajú veľmi korektné formulácie, také ako povedala polská kolegia v rozprave. Ona povedala, písomne požiadala e, v súlade s tými predpismi, aby Európska únia e, naozaj e, odprezentovala právny základ, na ktorom základe sa vmiešava do polských záležitostí. My to dobre poznáme, aj v prípade Maďarska to takto bolo a ani v prípade Maďarska neboli schopní poukázať na ten právny základ. Držiavali sa termíny, miesto šiestich týždňov to boli tri mesiace, Čiže poprosím našich európskych priateľov, prosím, zaoberajte sa svojimi vlastnými záležitosťami, vlastným vlášným občanom v Belgicku, v Nemecku a inde a vysvetľujte, na akom základe vpúšťate do krajín masovo migrantov napriek opačnej vôli obyvateľstva. Čo je toto za právny štát v krajine, kde nefunguje policia, kde nefungujú úrady? ani tajné služby. Nejde o Maďarsko, Polsko, ale o Belgicko, ktoré je problémom, kde absolútne chýba právny štát v oblasti terorizmu, prispieva to k narastu terorizmu. Takže prosím, upracte si vo vlastnom dome. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz na minútu. Prepašte, vy ste hovorili dlhšie. A teraz pán Žoltek na minútu, nech sa páči.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 toto uznesenie e, hlavne e, navrhuje e, konanie ústavného súdu a ja e, som e, odmietol e, túto rezolúciu e, jednak preto, že EU e, sa nemôže e, miešať e, do e, vnútorných záležitostí Polska. A Schumann, tvorca Európy, sa obracia v hrobe, keď vidí, ako e, E, spoločenstvo národov sa e, mení na tvor, e, ktorý má za cieľ vládnuť nad národmi a bojovať proti kresťanstvu a zavedať homosexualitu. Ďakujem, pán Jurek. Minútu. Už vybor tej daty. Už voľba dátum tejto debaty, ktorá má odsúdiť Polsko ako štát, ktorý porušuje ľudské práva a ohrozuje demokraciu je eh, najlepšou ilustráciou toho, aký je skutočne eh, vzťah eh, terajšej vlády EÚ voči rôznorodosti a kultúry národa Európy. My teraz oslavujeme 1050 rokov nášho krstu, máme teraz oslaviť Polsku a Mm, tento signál, e, ktorý som vysvetlil jasne, ale e, kedy e, proti Polsku alebo proti Maďarsku alebo inému štátu sa použije článok 7, ktorý by zbavoval jeden z týchto štátov práv EÚ, bude začiatok konca EÚ a to vy o tom rozhodujete, či tento konanie spustíte alebo nie. Prego. Pán Mamikins, nech sa páči. Posledný. Pán Mamikins, posledný. Um, protams, jebkurai valsts valdībai... Uh... E- Samozrejme, akákoľvek vláda, ktorá bola demokraticky zvolená, má právo vykonávať reformy, hlavne keď e, ľudia toho štátu chcú tie reformy. A to sa deje v Polsku, presne to. Ale Každá vláda musí postupovať podľa predtým uzatvorených medzinárodných dohôd a tak ďalej. No teraz sú tu obrovské problémy s právnym štátom a nezávislosťou komunikačných prostriedkov, čo sú základné hodnoty EÚ a preto som sa zdržal hlasovania a myslím, že polská strana sa snaží eh, hrať na eh, e, nervy EÚ a opačne a e, eh, snažil sa zistiť, kto prvý stratí nervy. No ja som sa zdržal hlasovania. La, le dichiarazioni di voto, la seduta è su... A, m, mm, toľko k vysvetleniu hlasov a schôdza sa prerušuje do 3. hodiny. Ďakujem.